pani eh, vysoké predstaviteľke. Chcel by som vás informovať, že tu mám 6 navrhov uznesení od najväčších politických skupín Európskeho parlamentu. A týmto uzatváram rozpravu. Hlasovať sa bude dnes o 11.30. A EPP a EKR zaslali na sledujúce návrhy. Pán Pascal Raimond